svoju vojnovú loď do Gibraltaru. To som len pripomenúť. No, Nezdá sa mi, že toto je bod, ktorý je na programe dňa a na základe poriadku. Poďme hlasovať. Spoločné uznesenie EPP, socialistov, ALDE, eh, zelených, a e, výboru pre ústavné e, záležitosti. Budeme hlasovať menovite. Otvára sa hlasovanie. Il voto. Koniec hlasovania. Návrh pozmeňujúceho teda pozmeňujúci návrh je zamietnutý. A teraz pôvodný text, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Text bol schválený. Prejdeme na odsek 7, pôvodný text, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 9, si návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Text je schválený. E, odsek 11, pôvodný text, dve časti. Prvá časť to je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, e, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Text je schválený. Teraz e, odsek 11, 13, otvorené hlasovanie. Koniec hlasovania. Text bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Odsek 12, pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 13, od, e, pozmeňujúci návrh 16, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. 17. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. 17. Pôvodný text na dve časti. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je prijatý. Odsek 18, pozmeňujúci návrh 8, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je zamietnutý. 12, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Teraz prechádzame na pôvodný text v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. Teraz odsek 20, pozmeňujúci návrh 20, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. 10. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. 9, eh, pozmeňujúci návrh 9, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Dostávame sa k odseku 23, pôvodný text, to je za, kto je proti. Zdržali sa, prijaté. 24, pôvodný text na dve časti, prvá časť za, proti. Zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti Zdržali sa. Prijaté. 25. Pôvodný text, dve časti, prvá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Text je prijatý. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 27. pôvodný text, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 28 pôvodný text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 31. Pôvodný text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť Menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Text je prijatý. 32. Pôvodný text. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Potom 35. Pozmenujúce návrh 15. Menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. 19. menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Text je zamietnutý. Úvodné, úvodné ustanovenie B, pôvodný text, dve časti. Prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Ičko, teda jednotka, ustanovenie pôvodný text, tri časti, prvá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Text je schválený. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Text je schválený. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie M, pôvodný text, druhej časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie N, jednotka až 5, 1 až 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dvojka, pozmeňujúci návrh 2 v rámci úvodného ustanovenia P. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte z toho šťastia. kto je za prvú, za, teraz to je proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Potom úvodné ustanovenie P7 v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení, menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Návrh uznesenia, spoločného uznesenia, e, prešiel 516 za, 133 hlasov proti a 50 sa zdržali.